do spoločenských činností aj hospodárskeho a politického života. A takisto aj do súkromného osobného života. Ďakujem. Tým sa táto rozpráva končí. Musím vás ubezpečiť, že sa cítim naozaj poctený, že toľko kolegov prišlo a že sme si vypočuli toľko hodnotných príspevkov. Myslím si, že táto rozprava od začiatku do konca mala nielen hojnú účasť, ale každý pozorne počúval. Od začiatku do konca nikto neodišiel. Myslím si, že to je neobvyklé a takáto rozprava kedy každý pozorne počúva, by mala byť bežnou. Ale u poslancov Európskeho parlamentu to znamená, že naozaj e, neurobili to, že len prišli, prenašali svoje prejava a odišli. Dnes to bolo čosi iné a som pyšný na Európsky parlament. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem. Hlasovanie k tejto rozprave sa bude konať zajtra na poludne. Ďalšou témou na programe je správa pani Ek, spoločný program výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora. A ako spravodajkynia dostane slovo pani Ek na 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Španielské predsedníctvo, komisia, dámy a páni, kolegovia. Zo 150 rokov sa z čistého jasného Baltského mora stalo more, ktoré je v kríze jedovaté znečistenie, ropné škvrny a podobne viedli k tomu, že situácia v Severnom mori je strašná napriek pokroku, ktorý sa dosiahol v 90. rokoch, keď sa, keď sa znížil obsah dusíka, stále vidíme e, vysoký obsah e, živín hnojí v ťažkých kovov. Napriek tomu, že došlo k zníženiu obsahu ortute a podobne. Vidíme náraz trias v Severnom mori, keď ste e, v lete na člni v tomto mori, tak e, sa vám môže stať, že stretnete obrovské plochy, meter hlboké plochy hnusných smradlavých rias a to sú práve tie časti, kde sa majú kúpať deti a ryby. Tam ryby hynú. Taký je stav súčasného stavu Balckého mora. Preto je potrebné, aby sme naše znalosti o Balckom mori zlepšili. Ekosystémy v tomto mori sú veľmi zložité a aby sme im rozumeli, musíme spolupracovať naprieč hranicami, musíme mať cezhraničnú spoluprácu vedeckej komunity Výskum prebieha, ale nestačí. Nemáme dostatočnú spoluprácu. A aby sa toto zmenilo, preto sme prišli s dnešným návrhom a je to spoločný program, ktorý sa nazýva Bonus, ktorý eh, je eh, najmä dôležitý pre pobrežné krajiny a týka sa aj zapojenia Ruska Bonus je strategický plán, ktorý má spoločné ťažovisko. Je tam zapojených 500, 500 e, vedcov z pobrežných krajín a pobrežné krajiny vydajú takmer miliardu švedských korún na tento výskum životného prostredia. Obyvatelia, ktorí žijú okolo e, Baltského mora, závisia svojej ekonomickej činnosti na tomto mori. A ak sa toto more stane skladiskom odpadu, má to veľký dopad na nich. Výskum v tejto oblasti je ešte stále roztrieštený, ešte stále nie je dostatočná koordinácia. Všetko sa deje len na národnej vnútroštátnej úrovni. Rámcový program e, pre výskum a vývoj by mal byť základom činnosti a zúčastnené štáty by mali vypracovať spoločný strategický program s jasným stanoviskom. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí spolupracovali e, so mnou, španielskému predsedníctvu aj komisii, aby sme mohli toto všetko vypracovať, aby sme mohli vypracovať tento plán E, rozvoja a výskumu. Predsa my chceme vybudovať udržateľnú Európu a Baltské more je veľmi rozhodnou, rozhodujúcou oblasťou pre kultúru všetkých e, pobrežných krajín pri Baltskom mori. Máme spoločnú kultúru, dejiny a chceme, aby toto zostalo zachované aj pre naše deti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Ek. A teraz za komisiu pani Gegen Vítame vás medzi nami a pokiaľ ide o mňa, ja som ešte a ja som rád, že vám môžem teraz odovzdať slovo. Nech sa páči. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu, najmä spravodajkyni pani Ek, za to, že podporila náš návrh k programu Bonus. Taktiež sa chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcím za ich konštruktívnu podporu a chcem aj zdôrazniť pozitívne stanovisko Výboru pre životné e, prostredie k programu Bonus. Všetci si uvedomujeme, aké sú naliehavé problémy v, te, v oblasti Severného Balckého mora, presne tak, ako to pani jak pred pár minútami povedali. Vidíme rastúce tlaky, ktoré ohrozujú kapacitu Balckého mora a najmä jeho schopnosť zabezpečiť rozmanitosť potravy a služieb. Veda zohráva veľmi dôležitú úlohu v takýchto politikách vo výskume a vývoje a v životnom prostredí, ale roztrieštenosť a nedostatok koordinácie e, oslabuje efektívnosť vynaloženia nákladov na výskum. To je výzva, pre ktorou stojíme v Pobalti. Je jasné, že žiaden pobaltský štát nedokáže konať o samote a dosiahnuť pritom úspech pri riešení týchto problémov. Riešenie environmentálnych problémov Pobaltia si vyžaduje strategický integrovaný prístup k výskumu, cezhraničné synergie, združovanie zdrojov, zdieľanie znalostí, zvyšovanie cezhraničnej mobility vedcov. Takto zaručíme udržateľnú budúcnosť Pobaltia. Iniciatíva Bonus spolu s úsilím v rámci stratégie EÚ pre Pobaltie vytvorí štruktúru a prostriedky na riešenie týchto problémov koordinovaným efektívnym spôsobom. Vítam inštitucionálnu dohodu, ktorú sme dosiahli pri implementácii iniciatívy Bonus Chcem súčasne zdôrazniť aj moju lútosť nad tým, že chýba dohoda medzi členskými štátmi, ktorá by umožnila vytvoriť skutočný model, tak ako ho vytvorila alebo navrhla komisia. Bez toho, že by sme mali skutočnú možnosť financovania, tak aj najlepšie návrhy e, spoločného cezhraničného výskumu nebudeme môcť plne zaručiť nebudeme môcť dosiahnuť všetky výsledky a úspechy pridanú hodnotu cezhraničnej spolupráce. Preto Európska komisia chce zdôrazniť, že dôsledky tohto rozhodnutia netreba brať za precedent pre budúce návrhy. Členské štáty sa budú musieť zaviazať k skutočnej spolúčasti na cezhraničnom financovaní skôr, než začne akákoľvek iniciatíva na začatie článku 185 zmluvy. Európska komisia je presvedčená, že program BONUS dokáže optimalizovať potenciál environmentálneho výskumu v Pobalti a posilní e, spôsobilo schopnosti tejto oblasti, umožní mobilitu vedcov, synergiu a zabráni mrhaniu výsledkov výskumu. To zaručí udržateľnú budúcnosť po Baltia. Ďakujem vám. Ďakujem pani komisárke a v mene výboru Envy dávam slovo pani Rozbach na minútu. 169 er pilotprojekt Ďakujem. Bonus je dôležitý pilotný projekt, ktorý sa týka spolupráce medzi v oblasti environmentálnych problémov v Pobalti. Tento program podporujú pobaltské štáty a mal by e, byť do neho zapojené aj nečlenské štáty EO, ktoré odvážajú odpad do, do Balckého mora. Balcké more je jedno z najznečistenejších oblastí sveta. Program Bonus má veľkú úlohu. Úlohou je najprv vypracovať zoznam všetkých týchto problémov a potom ich skúmať. Je tu mnoho e, e, tovární závodov na, v oblasti papierenského priemyslu, máme tu veľké poľnohospodárstvo, ropovody a mnoho ďalších zdrojov znečistenia. A preto potrebujeme program bonus, ale program bonus nemôže byť osamotený. Musia ho aj primerane podporovať členské štáty a to nie len politicky, ale aj finančne. Ďakujem, milí kolego. Entramos en el turno de oradores que hablan en nombre de los grupos. Teraz uh, prejdeme k rečníkom za politické skupiny. Začnem uh, eh, EPP. Pán, Van Nistelroj, minúta a pol. Ďakujem. Uh, pani komisárka, pani Ek, uh, Myslím si, že toto je veľký problém, veľmi nezvyčajná situácia v Pobalti, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup. Preto som veľmi rád, že otázka je taká, že sa na nej dohodneme a vykonáme spoločnú prácu. Ale je tu niekoľko pripomienok. Ako komisárka povedu, povedala, je spoločná pokladnička, spoločný fond, ktorý potrebujeme si vyžaduje kritéria excelentnosti, transparentný prístup a tie sa musia rešpektovať. To je v poriadku, ale pragmatický prístup umožňujúci krajinám, aby Eh, sa zúčastňovali na jednotlivých projektoch, aby presadzovali svoje myšlienky. Ja nie som proti tomu ako takému, ale potrebujem to vyhodnotiť. Musí to byť urobené efektívne. Ak sa to urobí správne, ak budeme lepšie spolupracovať ako v minulosti, tak to bude príkladom toho, čo sa snažíme dosiahnuť v 2020 eh, Európa, členské krajiny a potom implementácia. Nie ide len o výskum, ide o nadväzné kroky ak chceme napraviť environmentálne škody. Ešte niekoľko komentárov. Teda predovšetkým si myslím, že tento prístup v Pobalti môže byť príkladom pre ostatné regióny, mikroregióny, napríklad Dunaj. Mohol by som sa spýtať komisárky, či čas vypršal. A teraz v mene socialistov pán Gierek, dve minúty. E, pán predseda a pani komisárka, návrh sa týka rozhodnutia e, v náprave situácie v Baltskom mori a prináša to nový prvok hlavne v strategickom plánovaní. Inak e, chceli by sme rozvíjať výskum a širší akčný plán, ktorý pokrýva lepšiu stratégiu, berie do úvahy nielen Baltské more, ale aj um, pridružené oblasti. Výskum určite ide aj nad rámec testovania v laboratóriu, pretože všetky pilotné programy spojené s týmito teritoriami sú v pravomoci jednotlivých krajín a preto toto by sa malo odzrkadlovať vo výbere nezávislých expertov komisiou e, výskumné kapacity e, v krajinách, ktoré sú v pobalti, by mohli brať do úvahy jednotlivé faktory. Potenciál výskumu v jednotlivých krajinách je e, odlišný a zdroje idú ruka v ruke so slabým laboratórnym vybavením. V tomto kontexte je prekvapivé, že 25 finančného príspevku do spoločnej pokladničky, že toto tu bolo zavedené. Po druhé, v týchto krajinách e, je toto nielen legálne nepripustné, ale mohlo by to mať negatívny vplyv aj na súčasné výskumné plány. A po tretie, strategické strategické plány si vyžadujú čas a bolo by to lepšie obsahovo vykryť, teda v protiklade s tým, čo sa navrhuje v návrhu. E, výskumné priority pre Pobaltie by sa mali určiť a až potom by projektoví partnery mali využívať projektové nástroje. Ďakujem. Pán Gierek. Pani Hasi v mene Zelených na 2,5 minúty. Milí kolegovia, Ďakujem pekne e, spravodajkyni pani Ek za vynikajúcu prácu. Tento bonus, výskumný program, je, si vyžaduje zaslúži podporu. Je to dobrá iniciatíva, nadvezuje na stratégiu Európskej únie v Baltickom more. Myslím si, že to predstavuje skutočný pokrok. V praxi e, po Baltie sa pred rokom Pobaltie stalo súčasťou Európy kvôli rozšíreniu. Príliš dlho nám trvalo, kým sme to pochopili. Ako e, pani Ek povedala, urobil sa intenzívny výskum tejto oblasti, ale nebola tu dostatočná koordinácia preto, aby sa tu vytvorila databáza, kde sú základy ďalšieho e, rozvoja lepšej európskej politiky. Myslím si, že tento koordinovaný výskum nám umožní e, prísť s dvomi vecami, pokiaľ ide o ekológiu v Pobaltie Pobalti situácia je veľmi zlá. V Pobalti je to jedno z najznečistenejších morí a je to jedna z najväčších oblastí, ktorá e, nemá kyslík. Je to práve Baltské more. E, najväčšia európska púž je práve na dne Baltického mora. A po druhé, dúfam, že tento výskum nám pomôže lepšie pochopiť to, že my sme hlavnou príčinou úpadku po Baltia. Najväčší environmentálny e, problém je spôsobený práve eutrofikáciou. E, spravodajkenia to veľmi jasne podporuje popísala a hlavný zdroj tejto eutrofikácie je dusík a fosfor, ktoré pochádzajú predovšetkým z poľnohospodárstva, hlavne v tej európskej časti. Musíme sa dozvedieť čo najviac o týchto veciach a vyvíjať lepšiu a inteligentnejšiu, um, lepšie inteligentnejšie postupy v poľnohospodárstve a aj v priemysle, ale hlavne v poľnohospodárstve. Hnojivá ktoré vytikajú do riek, ničia tieto e, morské zdroje. Ale, milí kolegovia, nemali by sme zabúdať na to, že výskum nevyrieši všetko. Musíme pochopiť aj to, že záchrana Baltického mora si vyžaduje skutočnú zmenu, predovšetkým v poľnohospodárstve, ale aj inde v politike. Dúfam, že sa nám tentokrát podarí e, Baltické more e, zachrániť a že to nebude jedno z znečistenejších morí. Ďakujem. Teraz ďakujem za slovo. Rečníci za skupiny ukončili. Pani Karvalio teraz začína za minútu 30 ďalšie kolo. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že program Bonus je spoločný program výskumu a vývoja v oblasti Balckého mora, že sa do neho zapájajú členské štáty, že je to program v oblasti životného prostredia a že sa dávajú do vedna finančné prostriedky. Je to inovatívny model a dobrý príklad pre inú regionálnu spoluprácu v oblasti vedeckého výskumu. Sú iné podobné oblasti ako Balt, napríklad juhozápad Európy a Koordinovaný prístup členských štátov by mohol byť napomocný. Európska komisia by sa možno takto mohla postaviť spoločným výzvam a potrebe na stoli trvalo udržateľný rozvoj svojich regiónov. Ja by som teda apelovala na Európsku radu a komisiu, aby zvážili možnosť spoločného programu výskuma vývoja pre juhozápadnú Európu, ktorá by sa týkala biodiverzity, energetických zdrojov a trvalo udržateľného vývoja v Atlantickom oceáne a priľahlých regiónoch. Ďakujem za príspevok, to nás privádza k spontánnej rozprave Catch the Eye. Po jednej minúte nemilosredne preruším všetkých prihlásených rečníkov, pán Lúha. Vážený pán predseda, programelor i a celorlalte activităi menionate i Komunitárne inštitúcie chcú viac výskumu v Baltickom mori. Potrebujeme spoločné kroky a komunitárne kroky preto, aby sme reagovali na výzvy, aby sme zlepšili účinnosť týchto programov integráciou všetkých iniciatív v jednotnom programe a toto je preto, aby sme zabezpečili udržateľný rozvoj tohto regiónu. Tento program je veľmi dobrý pre Balcký región, ale nemal by sa zameriavať len na tento región. Táto forma spolupráce by sa mala uplatniť aj v iných regiónoch, ako napríklad Stredomorie alebo e, v povodí Dunaja. Preto chceme, aby Európska únia bola silná a konkurencieschopná. Ďakujem, gerbiamas pirmininkė. Ďakujem, pán predseda, hovorí pani Morkunete. Spoločný program výskumu v oblasti Balckého mora zistil, že je v tejto oblasti katastrofárna situácia, najmä tam, kde sa plánujú energetické infraštruktúrne projekty. Nielen európske krajiny, ale aj ďalšie krajiny táto situácia zasahuje. Genotoxicita v niektorých oblastiach presiahla hladiny stonásobne. Program Bonus už ukázal schopnosť prispieť k monitorovaniu Baltského mora a zabezpečiť, že výskum bude komplexný a objektívny. Aby sme to dokázali, je dôležité zapojiť vedcov zo všetkých krajín a musia sa zapájať rovnoprávnym spôsobom a program sa musí náležite financovať a implementovať včasné financovanie zabráni ekologickým katastrofám. Musíme zabezpečiť, aby sa Balské more nestalo. Rečník je prerušený. Ďalší rečník, rečníčka. Pán predseda, environmentálny problém niektorých regiónov by sa dal lepšie vyriešiť, ak by sa výskumné činnosti vykonávané členskými krajinami robili spoločne integrovanie a preto uh, Eh, si ceníme návrh komisie, pokiaľ ide o, o bonus 169. Je dobré, že úvodné ustanovenie žiada komisia, aby robila konečné vyhodnotenie programov, aby sme videli kvalitu a účinnosť uplatňovania tohto programu, preto aby sme videli skutočný pokrok podľa stanovených cieľov. Bolo by dobré, keby výsledky boli zverejnené na webovej stránke tohto programu a podniky eh, by zistili, aké sú príležitosti preto, aby investovali. Je zaujímavé, bolo by zaujímavé vidieť, aké sú skutočné výsledky tohto programu, prínosy a pridaná hodnota pre životné prostredie občanov a rozvoj tohto regiónu, hlavne v kontexte súčasnej hospodárskej krízy. Sikersky. Slovo má pán Sikersky, vážení poslanci, dámy a páni. Plne súhlasím so spoločným programom výskumu a vývoja v oblasti Balckého mora, ktorý sa volá BONUS a vychádza z článku 169 zmluvy o ES. Tento nadnárodný výskumný program znamená spoluprácu medzinárodnej povahy a prispeje k efektívnym aktivitám v oblasti Balckého mora a k trvalo udržateľnému rozvoju tohto regiónu. BONUS podľa článku 169 zahrňa aktivity 8 krajín, ale tu je ešte jedna dôležitá krajina, ktorá sa volá Rusko. Bolo by to skutočne dôležité pre ruských výskumníkov, keby sa mohli podieľať na tomto výskumnom programe. Tento program znamená pre rozvoj Baltského mora a Európsku úniu to, že sa tu bude rozvíjať istý makroregión. O tomto sme už viedli rozpravy v snemovni Európskeho parlamentu a je škoda, že si nemôžeme otvorene prediskutovať dôsledky ohrození a prepačte, nemôžeme, e, nepočujeme rečníka. Ide musím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som zdôrazniť, že výskum Baltského mora by sa mal chápať ako prvo kohéznej politiky v EÚ, keďže sa tu zameriavame na niekoľko horizontálnych aspektov, ako je projekt Dunaj, Baltské more a Stredo, Stredozemské more. Toto všetko by malo byť prepojené, pretože dnes sú najväčšie obchodné operácie v Číne a preto sa treba zamerať na stratégiu pre Balské more, aby sme mohli skombinovať TNT medzi severom a juhom. A dnes máme mnoho informácií k dispozícii o tejto téme a ja dúfam, že Baltské more a jeho oblasť budú pripojené s juhom cez TNT a ďalšie možné. A teraz dávam slovo za komisiu pani komisárke, aby reagovala. Vážený pán predseda, chcem vyjadriť poďakovanie spravodajkyni pani Ek aj všetkým poslancom a poslankyňam Európskeho parlamentu, že prišli a zúčastnili sa rozpravy. Som veľmi spokojná, že článok 169 naozaj rozvinul takýto kooperačný element v rámci 7. rámcového programu. Je to politický úspech pre inštitúcie Európskej únie. Iniciatíva Bonus pomôže krajinám v oblasti Balského mora, aby sa vysporiadavali efektívnejšie s urgentnými e- environmentálnymi problémami, aby nastolili synergiu a nemrhali zdrojmi, ktoré by na národnej úrovni nebolo možné tak efektívne vynaložiť. Problémy, ktorým čelíme a politické oblasti, ako je klimatická zmena, energetika, potravinárstvo a zdravie, vyžadujú, aby sa skombinovali zdroje a aby sa spolupracovalo vždy, keď je to potrebné. Článok 169 v rámci iniciatív rieši niektoré tieto kľúčové veci. Skúsenosti, ktoré sme získali z našich iniciatív, nám umožnia efektívnym spôsobom spolupracovať na európskej únijnej úrovni a využiť plne všetky vedecké programy ako som v januári povedala Európskemu parlamentu, som oddaná myšlienke, aby vznikla Európska výskumná oblasť, ale musíme v duchu jednoty spolupracovať a konať, aby sme dosiahli takýto cieľ. Je to veľmi dôležité pre budúci hospodársky rozvoj Európskej únie a ak máme zabezpečiť, že EÚ sa stane globálnym hráčom v oblasti inovácie, vedy a rozvoja. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za tento vstup. A teraz nakoniec pani ex spravodajkyňa dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Bonus je vlastne pilotný projekt podľa článku 185 a môžem všetkým povedať, ktorí sú zúčastnení na tomto programe a ktorí si o tom niečo prečítajú alebo na ktorých to bude mať dopad, že to nie je jednoduché. Vôbec to nie je jednoduché získať prostriedky na výskum z EÚ a členských štátov a spolu ich previazať. Je to obrovská výzva Vôbec to nie je jednoduché prepojiť rôzne akademické výskumné tradície a kultúry. 500 e, vedcov, 8 krajín a za tým celá EÚ, ktorá sa pozorne pozerá, či to aj funguje a potom ešte tí všetci, čo to majú hodnotiť a kontrolovať, že či sa to robí hospodárne. To znamená, že na E, vedcov sa budú veľmi pozorne upierať zraky, takisto aj na vlády a vidíme, že je to situácia, kde sa budú musieť prijať veľmi ťažké politické rozhodnutia a potrebujeme aj vedúcu úlohu hodnotenia výskumu sa musia robiť nestranne, musíme výsledky vyhodnotiť a musíme riešiť problém tohto veľkého priestoru Baltského mora spoločne a potrebujeme aj model, ktorý by nám pomohol dosiahnuť úspech aj v inej častiach Európy, napríklad Stredozemné more alebo Podunajská oblasť Jednoducho musíme sa snažiť o to, aby sme efektívne využívali peniaze daňových poplatníkov. Pobaltie má spoločnú tradíciu dejiny už od poslednej doby ľadovej, či už sú to vikingovia, hanzovné mestá, studená vojna a podobne. A teraz je situácia taká, že máme zodpovednosť za to, aby sme e, Pobaltie spravovali dobre pre naše deti. Chcem sa všetkým poďakovať. Toto uznesenie, samozrejme, táto, tento dokument nekončí prácu. My vlastne týmto len prácu začíname. Ďakujem. Ďakujem pani Ek. Tým končím dnešnú rozpravu a hlasovanie bude zajtra. A ideme hneď ďalej s ďalším bodom na programe rokovania. E, chcem ešte len